A teraz 6 uznesení, ktoré boli predložené na hlasovanie. Rozprava končí, začíname hlasovať. Najprv uznesenie k Bangladešu, ľudské práva a nastávajúce voľby. Máme tu 5 rozličných politických skupín, ktoré predložili svoje vlastné uznesenia. Odsek 8 v pôvodnom texte hlasujeme, prosím, elektronicky. Hlasovali ste všetci, prosím. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 9, pôvodný text. Hlasujeme menovite elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie A. Nie, prepačte, I ústne predložený pozmeňujúci návrh od pána Tenoka, ale pán Tenok tu nie je, takže budeme hlasovať bez, pôvodného, bez ústne predloženého návrhu za pôvodný text. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý je pôvodný text. Teraz budeme hlasovať o celej, celom uznesení. Elektronicky hlasujte, prosím. Ak všetci už hlasovali, tak hlasovanie končím. prijata. Teraz Katar, situácia migrujúcich pracovníkov. Budeme hlasovať o spoločnom uznesení u štyroch skupín. Paragraf 8, odsek 8 pôvodného textu, kto je za proti. Nie je to úplne jasné. Začneme hlasovať elektronicky. Overíme si to ešte raz. Odsek 8. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Končím hlasovanie. Ocek 8 bol zamietnutý. Úvodné ustanovenie B, pôvodný text. Urobíme to rovno elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijatý prijaté. Úvodné ustanovenie E, pôvodný text. Hlasujeme prosím elektronicky. Ešte stále je možné hlasovať. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Teraz uznesenie ako celok. V pozmenenom znení hlasujte, prosím. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. Budeme hlasovať o tomto o, o uznesení o Bolívie, o prípadoch Eloda Toáša a pána Maria Tadiča, spoločné uznesenie štyroch rozličných politických skupín. Za štvorku, kto je proti, kto sa zdrel hlasovania, zamietnutá. Peťka, pozmienujúci návrh 5, kto je za, proti, to zamietnuté, rovnako zamietnuté ako predtým. Máme tu hlasovanie o pôvodnom texte v rámci ústne predloženého návrhu pani De Kaiser. Pani De Kaiser, nech sa páči. Äh, Nemám text ústneho pozmeňovacieho návrhu. <laughs> Euh, Článok 4 ide in concrete measures, pretože si myslím, že toto nepatrí do pôsobnosti. Takže to je ono. Má niekto nejaké námietky k tomto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Nemá tu právomoc. No, ah, ah, okay, das sind genügend ähm, Einwände. Takže máme dostatok námietok proti. Budeme hlasovať o pôvodnom texte odstavca 4. Kto je za pôvodný text? Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odôvodnenie A, číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. G, číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz celé uznesenie menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kolegyne, kolegovia, ukončili sme program rokovania. Ak nie sú žiadne námietky či pripomienky, tak uznesenie budú takto postupené. Ďakujem srdečne všetkým, ktorí vydržali až do konca a želám všetkým šťastnú cestu domov. Pán Ody by chcel ešte k roku